Srdečne vás vítam na našom výbore pre zamestnanosť. Je nás dosť málo, dúfam, že postupne budú kolegovia prichádzať, kým začneme hlasovať. V parlamente sú problémy s informačnými sieťami, Uh, uh, Čiastočne je preto, je nás tu tak málo, máme problém s doručovaním informácií poslancom. Dúfam, že sa to podarí vyriešiť, ak sa to už aj nepodarilo. Začneme a budeme E, v nádeji, že postupne budú kolegova prichádzať, kým začneme hlasovať. Máme k dispozícii tlmočenie vo všetkých jazykoch okrem finčiny, lotištiny, litovčiny, malčiny, bulharčiny a chorvačiny. Predpokladám, že môžeme prijať program schôdze. Na to som sa mala opýtať ako prvé, zabudla som na to. Takže to je prijaté tlmočenie, to som oznámila. Prejdeme hneď k bodu 3 lepšie služby e, pre zručnosti a kvalifikácie. Diskusie ešte len začali. Now for the uh, Europass <clears throat> is that the Council has presented a new structure for Europe. Rada e, pred nedávnom prijala stanovisko Europasu. Snažíme sa teraz na technickej úrovni zanalizovať, aké sú rozdiely medzi našim stanoviskom a stanoviskom Rady, čo sa týka skutočného obsahu. Komisia nás informovala a prebiehajú stretnutia na technickej úrovni. Veríme, že sa to podarí vyjednať tak, aby sa mohlo pokračovať e, čo najskôr aj o politickom obsahu Európasu. Dávam však hneď slovo spravodajcovi. On by nás mohol uviesť eh, do problematiky možno. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vypracovali sme správu pre výbor eh, pre zamestnanosť spolu s výborom pre kultúru, teda mm, myslím, že môžem povedať, že sa nám podarilo dopracovať sa k dohode s kolegom Malinovom. Prebehlo hlasovanie 21. júna a výsledok bol presvedčivý. 69 bolo za, 1 bol proti, 4 sa zdržali. Okrem toho sme získali aj rokovací mandát, 64 bolo za, 6 boli proti, 2 sa zdržali. Teraz už e, prebehol prvý trialóg pod vedením e, našej predsedajúcej pani Uvskok, e, ktorá to viedla veľmi suverénne. Chceli sme dať jasne najavo, že Chceme získať moderné nástroje preto, aby naše zručnosti a schopnosti v Európase sa mohli zakotviť. Tiež je dôležité zaistiť, aby sa Európas mohol aj využívať na úrovni cieľových skupín, teda zamestnanci, aj tí, ktorí sa chcú ďalej vzdelávať, tak aby firmy tiež prijímali výsledky z Európasu. Je pre nás dôležité zaistiť, aby sa kvalifikácie mohli tam uviezť aj jednotlivé povolania, ale nezhodujeme sa celkom v komisii, s komisiou v otázke. ESCO je to systém, ktorý sa ešte nepodarilo presadiť do praxe, ale v tomto sú odlišné pozície komisie a parlamentu. Chcel by som zdôrazniť, že chceme, aby Europass naďalej fungoval dobrovoľne, tak ako je to aj v prípade ECOERY. Ja som bol vtedy spravodajcom Európskeho parlamentu Európsky kvalifikačný rámec. Chceme teda, aby tie e, odlišnosti členských štátov sa e, zachovali, ale chceme vytvoriť nástroj, ktorý nám ponúkne lepší prehľad. V tomto prvom trialógu, ktorý prebehol 10. októbra, boli pozície relatívne jasné, spoločné línie Výboru pre zamestnanosť a pre kultúru, Informovali sme o tom, že je dôležité, aby sme sa dopracovali k modernizácii našich nástrojov a tiež chceme väčšiu mieru transparentnosti v kvalifikáciách a zručnostiach, ktoré ľudia majú a je najvyšší čas pristúpiť k ďalšiemu novému kroku, pretože to posledné rozhodnutie bolo prijaté v roku 2004. Teda aj tu je to dôležité zúrazniť. Nechceme však vytvoriť nástroj, ktorý by znamenal radikalizáciu kolega Malinov, ktorý dnes nemôže byť osobne prítomný, ma požiadala, aby som zdôraznil, že e, kompetencie sa e, nebudú len zverejňovať na úrovni členských štátov, ale aj na úrovni aktérov. Ak teda firmy príjmu to, čo sa tam uvádza. Bude to užitočný a významný nástroj Marita. Dala slovo a je zástupcovi rady, ktorý zastupoval estónske predsedníctvo. 27. septembra e, sa e, podarilo prijať všeobecnú dohodu v rámci rady a dá sa povedať, že naše diskusie prebiehali vo veľmi podobnom duchu ako na rade. Viacero článkov sme prejednali, kolega Malinov 1 a 2. Išlo tam o nevyhnutnosť dobrovoľnosti, teda aby to bolo ponechané v dobrovoľnej rovine, to je pre nás dôležité ďalej. Článok 3, tu išlo o informačné systémy a v článkoch 4 a 9 sme chceli zaistiť ochranu dát. Ja som sa venoval téme článku 5 a síce kvalifikácie v Európase tak, aby kompetentné orgány v členských štátoch a aj v jednotlivých um, odborných inštitúciách, aby boli tohoto procesu súčasťou. Čo sa týka SK, to je pre nás tiež dôležité, ide o významný krok Komisia by to chcela potlačiť. Ani parlament, ani rada to nepodporujeme. Mm, nemáme teda základ, na ktorom by sme mohli ďalej pracovať. E, zatiaľ totiž to nie je dostatočne známe v členských štátoch. Je tu snaha centralizovať to, my to nechceme, chceme, aby členské štáty naďalej boli súčasťou tohto procesu. Ďalej článok 7 a 8, tu išlo o uplatňovanie a o monitorovanie Chceme, aby Europass bol k dispozícii aj pre starších eh, ľudí, aj pre ľudí s postihnutím. A na tom ešte musíme popracovať. Rada sa vyjadrila, že chceme presadiť nové štruktúry, to nám nevadí. Článok 6, čo sa týka ESCO, nám to umožňuje. Ide tu o partnerstvo členských štátov. Aj tu sa zhodujeme na štruktúre a ďalej článok 14. Taktiež chceme hľadať spôsoby, ako by sa to mohlo presadiť. Ďalej, 9. novembra plánujeme druhý trialog. Myslím, že sme už dobre pripravení. Máme teda dosť veľké spojiva s členskými štátmi. Myslím si, že to je, vyzerá slubne. A v prípade komisie tu ešte budeme musieť niečo doladiť preto prebiehajú tie technické stretnutia a potom 24. októbra prebehne druhé stretnutie tenivých spravodajcov 7. novembra, tretie stretnutie a potom trialóg 9. novembra. A v rámci druhého a tretieho trialógu potom 7. decembra sa stretneme. Som presvedčený, že sa nám podarí dopracovať dohode, pretože tie zásadné princípy u nás sú už relatívne blízko dohode. A na budúce by som potom mohol informovať o nových štruktúrach. Myslím, že celkovo panovala dobrá atmosféra, môže to potvrdiť aj Marita. Zhodli sme sa aj s radou na novej štruktúre. Myslím, že sme na dobrej ceste dopracovať sa k dohode a, a myslím, že môžeme povedať, že z Európa sa môže stať ešte veľký úspech. Ďakujem. Uh, Ďakujeme pekne. Môžem potvrdiť, eh, čo hovoríte. Bol to veľmi slobný začiatok tohto procesu. Chce sa ešte niekto vyjadriť v tejto chvíli? Nevidím, že by sa kolegovia hlásili. Možno by som sa mohla obrátiť na pani Jurčak, ktorá je zástupkynia vedúceho oddelenia z DG pre zamestnanosť komisie. Nech sa páči. Of good cooperation also at the technical level. We are making progress and... Takže určite zaznamenáme pokrok. Kolega Julian, ktorý je zodpovedný za otázku Europasu, tak on a ja eh, radi poskytneme potrebné informácie sekretariatu aj parlamentu Taktiež pripomienka ohľadom toho, ako sa text vyvíjal od pôvodného textu k tomu textu, ktorý máme teraz e, pred sebou na základe návrhu rady a taktiež veríme, že určite sa nám podarí odvieť dobrú prácu ako spoluzákonodárci. Ďakujem. A teraz prechádzame k bodu 4 programu. To znamená, že sa začne hlasovať. A Predpokladám, že už nás sem viac nepríde. Ako už som povedala, máme v Európskom parlamente problémy s technickým vybavením a kolegov sa nám nepodarilo zastihnúť správami ani e-mailom. Nuž, no v každom prípade začneme hlasovať o 7 minút, pretože počkáme do 9.30, keďže takto je naplánované. Takže trošku si odpočínte a o 7 minút začíname. Friends, you... Takže, priatelia, prosím, ostate sa, budeme opäť e, pokračovať a budeme hlasovať. No a prvé hlasovanie sa bude týkať stanoviska ohľadom mobilizácie fondu ETF pre e, kontakt Alma Viva z Talianska. A začneme hlasovať o všetkých odsekoch e, návrhu listu okrem odseku 4. Tí, ktorí sú za, prosím. Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Návrh ALDE ohľadom odseku 4, to sa stiahlo a to znamená, že hlasujeme o odseku 4 od EPP, z návrhu EPP. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme si to. Otváram hlasovanie. Končím. A teraz končím hlasovanie. A je to prijaté 22, 22 hlasmi. môžete to takisto sledovať na monitore. Takže e, za bolo 22. A to znamená, že je to prijaté. A e, samozrejme, e, záverečné hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté 33 hlasov za. To znamená, že môžeme prísť k kompromisu 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. A hlasujeme e, s tými, ktorí e, prišli neskôr, pokiaľ ide, e, teda pokiaľ ide o tých, čo prišli neskôr, my e, hlasujeme o implementácii Európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia. Kompromis 2, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. A pozmenujúci návrh 101, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 102, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Skontrolujeme si 102, otváram hlasovanie, končím hlasovanie a je to prijaté 15 e, hlasov za. Teraz pozmeňujúci návrh 103, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté, kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijaté, pozmenujúci návrh 119, to je za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis, eh, pozmenujúci návrh, eh, takže kompromis 5 za, Takže to vypadáva, pretože 119 bola prijatá. Takže budeme hlasovať o kompromise 5. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 123 spoločne s pozmenujúcim návrhom 117. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 7 spoločne s pozmeňujúcim návrhom 100 a nie. Kompromis 7, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. A e, 9, 5, 9 za, proti, zdržali sa prijaté. 5, 33 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 9 e, za, proti, zdržali sa prijaté. A poznajúci návrh 131 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kom, kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijaté. E, Pozmenujúci návrh 144 e, za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeniu, pozmenujúci návrh 145 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 149 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 153 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 158 e, za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 172 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 176 e, za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 177 za, proti, E, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 179 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 180 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 185 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmenujúci návrh 186 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 12 za, proti. Skontrolujeme si kompromis 12, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté 24 e, hlasov za. Kompromis 13 e, za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 209 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis, áno, skontrolujeme si pozmenujúci návrh 209, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to prijaté 17 hlasov za. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 215 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis a pozmenujúci návrh 225 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 20 za, proti, Skontrolujeme si kompromis 20. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté 26 hlasov za. A teraz pristúpime k pozmenujúcemu návrhu 232. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 233 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 234 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 21 za, proti. Nevidím to dobre v tomto prípade kompromisu 21. Takže znovu, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 244 za, Áno, 244 a spoločne s 242. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 246, e, kto je za, to je proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 22 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 248 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 249 tam sa nehlasuje. Pozmenujúci návrh 250 za, proti, zdržali sa prijaté. 252 za, proti, zdržali sa prijaté. Skontrolujeme si 252 a teraz otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Pozmenujúci návrh 252 je to prijaté. 28 hlasov za. Kompromis 23 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 24 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 25 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 26 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. A pozmenie Kompromis 27 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 28 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 29 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 275 za, proti, zdržali sa prijaté pozmeňujúci návrh 277 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme si 277, takže otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté 27 hlasov za. pozmeňujúci návrh 276 za, proti, zdržali sa prijaté. E, Kult 6 e, za, proti, zdržali sa prijaté. Kult 8 za, proti, zdržali sa prijaté. Kult 12, 9, pardon, za, proti, zdržali sa prijaté. Kult 12 za, proti. To je prvá časť, áno. Takže od začiatku kult 12, prvá časť za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme si to. Takže kult 12, prvá časť. Skontrolujeme si to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 22 hlasov za, kult 17. Kto je za? Kult 17. Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Kult 23 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Kult 25 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Kompromis 30 za. Proti zdržali sa prijaté, kompromis 31 za, proti, zdržali sa prijaté, pozmenujúci návrh 208, e, to je za, e, pardon, 289, pozmenujúci návrh 289, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté. Pozmenujúci návrh 290. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. A skontrolujeme si 290. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté 25 hlasov za a kompromis 32, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 33 e, za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 295 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 34 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 35 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 306 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 36 za, proti, zdržali sa prijaté. NV5 za, proti, zdržali sa prijaté. NV7 za, proti, zdržali sa prijaté. NV9 za, proti, zdržali sa prijaté. NV24 za, proti, zdržali sa prijaté. NV26 za, proti, zdržali sa prijaté. NV32 za, proti, zdržali sa prijaté. NV34 za, proti, zdržali sa, prijaté. Skontrolujeme CNV 34, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté 24 hlasov za. NV 38 za. Proti zdržali sa prijaté. NV 40 za. Proti zdržali sa prijaté. NV 41 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 37 za, zdržali sa, zdr, e, e, proti, zdržali sa prijaté. E, 317 za, proti, zdržali sa prija, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 318 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 320 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 321. O tom sa hlasovať nebude. Už je to mimo, mimo rozsahu poslovnosti, Takže e, kompromis 38, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté. Pozmenujúci návrh 323, kto je za, kto je proti. E, prijaté 4 e, za, proti, zdržali sa prijaté. 5 za, proti, zdržali sa prijaté. pozmenujúci návrh 327 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 39 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 331 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 40 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 332 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 41 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 42 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 339 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 440 za, proti, zdržali sa prijaté. 529 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 341 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 43 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 44 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis oprava, pozmeňovací návrh 346 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 45 za, proti, zdržali sa prijaté. 350 za, proti, zdržali sa po, e, zamietnuté. Skontrolujeme si poznaniujúci návrh 350. Otváram hlasovanie. A končím hlasovanie. Je to prijaté 27 hlasov za. Poznaniujúci návrh 351 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 352 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 353 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 354 za, proti, zdržali sa prijaté, 355 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 46 za, proti, zdržali sa prijaté, pozmeňujúci návrh 357 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 47 za, proti, zdržali sa prijaté. A teraz pozmeňujúci návrh 365 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 366 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 48 e, za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 49 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 50 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 51 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 377 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 52 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 53 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 54 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 387, to je za proti, zdržali sa prijaté, kompromis 55 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 56 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 57 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 58 za, proti, zdržali sa prijaté, Pozmenujúci návrh 100, 400 e, za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 59 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 405 e, za, proti, zdržali sa prijaté. 406 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 60 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 61 za, proti, zdržali sa prijaté. Pety 30 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Skontrolujeme si pety 30, e, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to zamietnuté 24 e, Eh, hlasov proti. Takže eh, kompromis 62 eh, prijaté, 63 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 419 za, proti, zdržali sa prijaté. 420 za, proti, zdržali sa prijaté. 421 spoločne s pozmenujúcim návrhom 399. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 422. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 424. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 425. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 426. Ten vypadáva tento pozmenujúci návrh. Takže 5. 1, prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 5. 2, druhá časť, za, proti. Môžeme to ozopakovať 52 za, 5 2 za, proti, zdržali sa prijaté, 5 5 za, proti, zdržali sa prijaté, 5 6 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 5 18 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 5 38 za, proti, skontrolujeme si 5 mm, 38, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to prijaté 29 hlasov za. To znamená, e, že pôjdeme k citáciám, to znamená pozmenujúci návrh 1, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté, pozmenujúci návrh 2, za, proti, zdržali sa prijaté, 3, za, proti, zdržali sa prijaté, 4, za,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 E, skontrolujeme si pozmeňujúci návrh 10. Môžete hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 10. Uzatváram hlasovanie. Schválené 39 za. Ďakujem. 11 za. Proti. Zdržali sa schválení 12 za. Proti. Zdržali sa schválení 13 za. Proti. Zdržali sa schválení 14 za proti, zdržali sa schválení, 15 za, proti, zdržali sa schválení. A teraz prechádzame k úvodným stanoveniam. Kompromis 64 za, proti, zdržali sa schválení. Kompromis 65 za, proti, zdržali sa schválení. Kompromis 67 za, proti, zdržali sa schválení. Kompromis 66 za, proti, zdržali sa schválení. A teraz pozmysel 23 za, proti, zdržali sa schválení. Pozmysel 24 za, proti, zdržali sa schválení. Kompromis 68, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený. Kompromis 69 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 70 za, proti, zdržali sa schválení. Kompromis 71 za, proti, zdržali sa schválení. Pozmeňujúce návrh 32 a 33, identické dohromady, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválení. Pozmeňujúce návrh 36 a 37, taktiež identické, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválené. Kompromis 72, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený. Kompromis 73, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený. Kompromis 74 za, proti, zdržali sa schválený. na návrh 47 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 75 za, proti, Zdržali sa schválený. Kompromis 76 za. Proti. Zdržali sa schválený. Pozmeňte návrh 54 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Kompromis 77 za. Proti. Zdržali sa schválený. Kompromis 78 za. Proti. Zdržali sa schválený. Pozmeňte návrh 64 za proti, zdržali sa schválení. Pozmeň sa na vrch 68 za, proti, zdržali sa schválení. Pozmeň sa na vrch 70 odpadá. Takže prejdeme k na vrch 74 za, proti, zdržali sa schválení. na vrch 82 za, pardon, to je taký istý, 76 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 80 za, proti, zdržali sa schválený. sa návrh 78 a 72 dohromady, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený. 80 za, proti, zdržali sa schválený. Pozmeňujúci návrh 81, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal schválený? Pozmeňujúci návrh 83 za. Proti? Zdržali sa schválený. Kompromis 79 za. Proti? Zdržali sa schválený. Pozmeňujúci návrh 86 spoločne so 79 za. Proti? Zdržali sa schválený. 87 odpadá. Teraz prechádzame k pozmeňujúcemu návrhu 89 za proti, zdržali sa schválení. NVB, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválení. NVD, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený. A NVH nebudeme hlasovať. NVI, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený. A teraz tu máme návrh správy po zmenách. Môžete hlasovať. Je to menovité hlasovanie. A teraz uzatváram hlasovanie. A je to schválené. 39 hlasovalo za, 0 proti. Ďakujem spravodajcovi. Now we are on the next voting list. The voting session is not over. Ešte sme neskončili hlasovanie. Budeme hlasovať ohľadom boja proti nerovnostiam ako mm, podpora rastu a zamestnanosti. Takže ako prvé kompromis A. Spravodajcom je Javi López. Takže kompromis A, kto je za, kto je proti to sa zdržal schválené. Pozbyť sa návrh 97, kto je za. Kto je proti, kto sa zdržal schválený. Pozbyť návrh 99 za. Proti, zdržali sa schválené. Kompromis B za. Proti, zdržali sa schválený. Kompromis C za. Proti, zdržali sa schválený. Kompromis D, kto je za kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Kompromis F. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Kompromis G. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Kompromis E. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Kompromis H. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Pozmení sa návrh 137, to je za, to je proti, to sa zdržal schválený. Kompromis I, to je za, to je proti, to sa zdržal schválený. Druhá časť. Pozmeňujúcu návrhu 140. To je dodatok ku kompromisu I, kto je za, to je proti, to sa zdržal. Overíme elektronicky druhú časť. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. je to schválené. 21 hlasovalo za. Kompromis K, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal schválený? Kompromis je, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Pozmeňujúci návrh 157, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržal? Podal by som, že je zametnutý, ale overíme. 157, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. A je to zamietnuté. Pozmeňte návrh 159, prvá časť to je za, to je proti, to sa zdržal schválené. Druhá časť, to je za, to je proti, to sa zdržal, zamieta sa. Ale myslím, že to môžeme overiť. Nie som si 100% istá, takže môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. 23 hlasovali proti. Teraz kompromis L, menovité hlasovanie. O to požiadalo SAD. Jedenáct osôb musí podporiť túto žiadosť. Je vás 11, dobre. Takže ide tu byť menovité hlasovanie hľadom kompromisu L. Môžete hlasovať. Kompromis L. Uzatváram hlasovanie. Ja to schválené. 22 hlasovalo za. Kompromis M. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Kompromis N. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Kompromis O. Kto je za? kto je proti, kto sa zdržal schválené. Pozmeňujúci návrh 176, to je za, to je proti, To sa zdržalo. zamieta sa. Kompromis P, to je za, to je proti, to sa zdržalo. schválené. Kompromis R, to je za, to je proti, to sa zdržal, schválené. Kompromis Q, kto je za, kto je proti, kto sa zdržalo schválené. Pozmeň sa na 94 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis S, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválené. Kompromis U, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválené. Ekon 1, druhá časť, kto je za, to je proti, to sa zdržal schválené. Kompromis T, kto je za, to je proti, to sa zdržal schválené. Kompromis V, kto je za, to je proti, kto sa zdržal schválené. Pozmeňujúci návrh 205. Je to hlasovanie po častiach. Na žiadosť EPP, prvá časť za, proti, zdržali sa schválená, druhá časť za, proti, zdržali sa. Myslím, že je to prijaté. Kompromis 2 V, kto je za, to je proti, to sa zdržalo schválený. Kompromis AA, kto je za, to je proti, to sa zdržalo schválené. Kompromis X, kto je za, to je proti, kto sa zdržalo schválené. Kompromis Z, kto je za, to je proti, kto sa zdržalo schválené. Kompromis Y, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržala Schválené. Kompromis BBB. Menovité hlasovanie, o ktoré požiadali SAD. Ešte stále 11. Takže menovité hlasovanie ohľadom BBB. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa to. O jeden hlas. Menujte hlasovanie teraz ohľadom BB. Opäť je 11. Takže môžete hlasovať o len kompromisu BB. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa o dva hlasy. Teraz prechádzame k pozmeňujúcim návrhom. Takže 224, 225 a 226. To sú identické, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Overíme. Dobre, takže zatváram hlasovanie. 24 bolo za, takže schválené. Teraz Prechádzame priamo k CC. Kompromis CC za. Proti. Zdržali sa schválené. Kompromis DD za. Proti. Zdržali sa schválené. Pozmeňte návrh 243 za. Proti. Zdržali sa. Overíme 234. Môžete hlasovať. Teraz uzatváram hlasovanie ohľadom 234. Zamieta sa 24. Hlasovalo proti. Teraz hlasovanie po častiach ohľadom 244. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa schválne, Druhá časť za. Proti. Hlas... Zdržali sa. Zamieta sa. Kompromis EE. E. Menovité hlasovanie. O to požiadali SAD. Áno, ešte stále je vás 11. Menovité hlasovanie ohľadom EE. E. Teraz môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. A je to o tri hlasy schválené. Teraz kompromis FF na strane 15. Tí, ktorí sú za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis GG, kto je za, to je proti, zdržali sa schválený. Kompromis HH, menovité hlasovanie, o to požiadali SAD. Naďalej vás 11, takže nemusíte stávať. A to znamená, že zahajujem hlasovanie ohľadom kompromisu HH. Uzatváram teraz hlasovanie. A je to schválené o 28 hlasov. Teraz HHH, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 270. To je hlasovanie po častiach na žiadosť EPP. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. A teraz pozmeňujúci návrh 271 za. Proti zdržali sa schválené. Pozmenujúci návrh 274 za, proti, zdržali sa. Overíme 274. Zahajujem hlasovanie a uzatváram hlasovanie. A je to schválené. 26 hlasovalo za. Pozmenujúci návrh 275 Tamto je vypustenie. To je za. Vypustenie. 275. To je proti? To musíme overiť. Takže môžete hlasovať elektronicky. Je to pozmenujúci návrh 275, ktorý žiada vypustenie. Uzatváram hlasovanie. Yes, uh, that means that we go... Dobre, takže prechádzame ku kompromisu 2. Pardon, prepašte, kto je za? Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Kompromis je je. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Kompromis KK. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Pozmenujúce návrh 293. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. 294 za. Proti? Zdržali sa? Schválený. Kompromis LL. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal schválený? Pozmeňte návrh 306. To je za. Proti. Zdržali sa schválený. Kompromis MM. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal schválený? Kompromis NN, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený. Kompromis OO, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený. Pozmenujúci návrh 326, to je za, to je proti, kto sa zdržal schválený. Teraz hlasovanie po častiach ohľadom pozmenujúceho návrhu 327. Prvá časť, to je za, to je proti, to sa zdržalo schválená. Druhá časť za, proti, zdržali sa, myslím, že to zamietnuté, ale overíme. Zahajujem hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to zamietnuté. 26 hlasovalo proti. Kompromis PP, kto je za? Kto je proti, kto sa zdržal schválené? Kompromis QQ, kto je za? Kto je proti, kto sa zdržal schválené? Pozmeňte návrh 345 za. Proti. Zdržali zamieta sa. Kompromis RR, kto je za, kto je proti, to sa zdržalo schválené. Kompromis SS, kto je za, kto je proti, To sa zdržalo schválené. Ekon 2, druhá časť, kto je za, kto je proti, To sa zdržalo schválené. Kompromis TT, menujte hlasovanie, požiadané zo strany SAD. Ešte stále vás 11, super. To znamená, že môžeme hlasovať. Zájem hlasovanie. Ohľadom kompromisu TT uzatváram hlasovanie. A 23 hlasovalo za, takže schválené. Kompromis XX, to je za. Kto je proti? Kto sa zdržal schválený? Pozme sa návrh 361 za. Proti? Zdržali sa schválený. Kompromis UU. Menovité hlasovanie. Požiadali SAD. Stále vás 11. Takže hlasujeme. Je to menovité hlasovanie. Môžete začať. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 27 proti. A preto prechádzame k pozmeňujúcemu návrhu 363 za. Proti. Zdržali sa. Overíme. 363. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. O to schválené 25 za. We'll go to amendment 300 and... Teraz 370, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Ja si myslím, že to zamietnuté, ale overíme. 370. -ku. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa 22 proti. Teraz pozmeňujúci návrh 369 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Overíme 369. -ku. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. 23 za. Teraz pozmením sa na 373, druhá časť. Kto je za? Kto je proti? To sa zdržal? Schválené. Kompromis VV, kto je za? To je proti? to sa zdržal? Schválené. Pôvodný text odseku 31. To je za. To je proti. To sa zdržal. Overíme. ocek 31. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 23 proti. Pozmeňujúci návrh 380. EPP požiadalo o hlasovanie po častiach. Takže prvá časť, to je za, proti, myslím, že schválené, druhá časť, za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 2TV, 2TV, kto je za, kto je proti, zdržal schválené, kompromis YY, to je za, to je proti, to sa zdržal schválené. Pozmeníte návrh 389, kto je za, to je proti, to sa zdržal schválené. Teraz o 390 sa nebude hlasovať. Prechádzame ku kompromisu ZZ, kto je za, ste proti. Overíme ZZ, pretože to nie je dobre vidieť, takže môžete hlasovať ohľadom kompromisu ZZ. Konec hlasovania. Zamietnuté. 23 hlasov proti. Ďalej pozmeňovací návrh 391. Kto je za? Proti? zdržali sa. Overíme si návrh 391. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté 25 hlasov za. Návrh 394, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Overieme si návrh 394. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté 22 hlasov. Ďalej návrh 395. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Overíme si návrh 395. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 25 hlasov proti. Návrh. Kompromis ZA. Kto je za? Proti. Prepačte, budeme si to musieť overiť. Otváram hlasovanie o kompromise ZA. Koniec hlasovania. Prijaté 26 hlasov za. Kompromis ZB. Otváram hlasovanie. Pardon, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Overíme si kompromis ZB. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté 24 hlasov za. Návrh 400, kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si návrh 400. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 24 hlasov proti. Návrh. 401 a 402 sú bezpredmetné. Ďalej. Kompromis eh, ZC eh, prijaté. Návrh 10, kto je za? Proti? Zdržali sa? Myslím, že to bolo prijaté. Overíme si návrh 10. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté 22 hlasov. Návrh 16. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté Kompromis AB, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 19 za, proti, zdržali sa prijaté. 21 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis AC, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. Ekon C, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. Kompromis a E, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. A F, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 27, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis A E, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 31 za. Prijaté. Kompromis AG, kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis H, kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Návrh 38, kto je za? Proti. Zdržali sa. Overíme si návrh 38. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 24 hlasov proti. Návrh 39, kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. Kompromis A, I, kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. Kompromis AG, kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. Kompromis AK, kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté Návrh 46, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. 47 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis AL. Kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis AM. Kto je za, proti, zdržali sa prijaté Návrh 54, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Overíme si návrh 54. Otváram hlasovanie. And it is now closed. Koniec hlasovania. Prijaté 22 hlasov za. Ďalej návrh 55. Kto je za? Proti? zdržali sa, prijaté. Návrh 56, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis A, N, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 63, kto je za, proti, zdržali sa. Návrh 63 si overíme. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 22 hlasov proti. Ďalej návrh 64, kto je za. Proti zdržali sa prijaté. Návrh 65, kto je za. Proti zdržali sa prijaté. Návrh 66, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 67, kto je za? Proti? Overíme si návrh 67. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 21 hlasov proti. Ďalej návrh 69. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Kompromis AO. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 77 za, proti, zdržali sa prijaté. 78 za, proti, zdržali sa prijaté. 79 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo prijaté. Overíme si. Návrh 79. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 22 hlasov proti. Návrh 81 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Návrh 82 za. Proti zdržali sa prijaté. Návrh 83 za, proti, zdržali sa prijaté. A teraz pristúpime k návrhu správy v pozmenenom znení. Budeme hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. And the vote is now closed. Koniec hlasovania. 37 hlasov za. Ďakujeme spravodajcovi. OK. We will soon proceed. Takže budeme čoskoro pokračovať. E, pán Laviles e, a jeho správa. Dáme vám ešte minútku, aby ste v tichosti opustili miestnosť. Um, we proceed. We proceed.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 pravidlá, ktoré platia pre všeobecný rozpočet únie. Prosím, láskavo, ak by ste mohli šepkať, to by nám pomohlo. Dala by som slovo spravodajcovi. Pán Lavrileux, ste pripravení priblížiť nám svoju správu? Nech sa páči. Prosím o ticho v sále. Pani predsedajúca, vážení kolegovia, pokúsim sa hovoriť stručne. Od hlasovania vo výbore o mojom návrhu stanoviska o finančných pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet únie, Omnibus, k tomuto výbor pre zamestnanosť má výlučné právomoci k týmto štyrom fondom EFSI, FEM, FAD a taktiež program EASY. Ja som začala rokovania, k čomu som získala mandát v rámci trialógu. E, teda dnes sa budem informovať o aktuálnom stave pokroku týchto rokovaní. Doposiaľ prebehli dve stretnutia trialógu, boli to plodné stretnutia z hľadiska dosahovania konsenzu, čo sa týka mandátu, ktorý sme získali od parlamentu a taktiež pozície Rady a komisie. E, cieľom je uplatniť zmenu pravidiel tohto viazočného finančného rámca, teda zjednodušiť pravidlá a tiež e, získať väčšiu mieru flexibility v prostriedkoch. Myslím, že naše rokovania sa uberajú dobrým smerom v tejto oblasti, pretože už sme uzavreli dohodu v rámci trialogu v dosť e, veľkom počte tém. Isté, že ešte stále máme e, pred sebou veľa práce, ale som si istý, že v najbližších stretnutiach trialógu, teda na najbližšom stretnutí začiatka novembra sa to podarí uzavrieť. Ak si to želáte, môžem uviesť aj podrobnosti a aj začnem. Čo sa týka ESF, e tu sme dosiahli dohodu medzi troma stranami, čo sa týka definície objektívnych kritérií, čo sa týka vyhodnocovania efektivnosti programu, tak tiež sme opätovne zaviedli e, vydelovanie rozpočtu ako jedno z objektívnych kritérií, ktoré sa musí zohľadniť ďalej. Na požiadavku E, skupín SAD a Zelených sme tiež získali dohodu o zahrnutie aj referencie spoločné pravidlá, tak aby všetky tieto súbory pravidel a referencie boli jasnejšie príjemcom. To si myslím, že je pozitívny prvok. Ďalej, čo sa týka ešte otvorených tém v rokovaniach, ešte čakáme na návrh vyhlásenia komisie k možným výnimkám z hľadiska pravidla de minimis a okrem toho, na návrh, ktorý som predložil a ktorý ste odobrili v hlasovaní, aby sa zvýšila maximálna hodnota na 150 tisíc eur v prípade SF. Tu sme získali konsenzus, ktorý sa ešte bude prejednávať a finalizovať na najbližšom trialógu. Verím, že sa podarí získať dohodu, aby sa to mohlo zvýšiť na tých 150 tisíc eur iba pre tento fond SF na období dvoch rokov, čo sa týka nášho textu a VC na 5 tisíc eur čo sa týka EVD, tu máme problém v znení. Tá formulácia nebola v šále e, v celom texte rovnaká, čo mohlo vyvolať odlišné interpretácie. E, hovorí sa tam o pozastavovaní, e, niekde sa hovorí o prerušení platieb. Napokon sa všetky tri strany dohodli, že sa zosúladí toto znenie a zavádza sa jasná definícia tohto pojmu do aby to bolo viac jasné, čo sa týka PERM, Aj tu sme dosiahli dohodu o vhodnom znení, čo sa týka uplatňovania FEM na skupinu podnikov a tiež sa FEM môže kolektívne stiahovať na firmy, ktoré sú v tom istom sektore, v tom istom regióne. Myslím si, že to je významný pokrok, ktorý bude znamenať, že sa to neobmedzi len na veľké skupiny, čo sa týka nárokovateľnosti regiónov s vysokou mierou nezamestnanosti mladých tu sa podarilo dosiahnuť dohodu v rámci trialógu, tak aby všetká nezamestnanosť bola 20-percentná e, podľa najostatnejších e, údajov. Aj tu sa to bude posudzovať podľa aktuálnej úrovne členských to ďalej po štvrté. Čo sa týka programu EASY, tento program a tu percento predelovania rozpočtu medzi troma osami e, sa posúva EURES a mikrofinancie, ako aj jednotlivé tematické oddelenia. To sú body, o ktorých sa ešte rokuje. Dúfam a verím, že sme už blízko konsenzu a dúfam, že sa nám podarí uzavrieť dohodu čo najskôr. Medzi tým rada navrhla percentom minimálne 45%, čo sa týka porku a minimálne 80%, 18% pre tie ostatné dve osy. To sú percentuálne hodnoty, ktoré sa blížia aj k našej pozícii, aj keď sa však blížia, ešte stále sú dosť ďalené. Domnívame sa, že toto percento ešte stále príliš slabé z hľadiska mandátu, ktorý sme získali. Budeme preto pokračovať v rokovaniach a pokúsime sa e, získať také argumenty, ktoré presvedčia našich partnerov. Toľko teda aktuálny stav rokovaní, ktoré prebiehajú. Chcel by som upresniť, že ako vidíte, dodržali sme mandát, ktorý nám bol udelený na úrovni výboru pre zamestnanosť. E, teda a výsledná dohoda sa ešte podrobí hlasovaniu v obore pre zamestnanosť a potom aj v pléne. Chcel by som sa poďakovať najmä tieňovým spravodajcom, s ktorými som sa e, stretával a taktiež e, e, sa chcem poďakovať za ich pomoc, podporu. Chcel by som najmä vyzhnúť kolego Pirinského a Selimoviča. Im sa chcem poďakovať naozaj veľmi srdečne, ako aj všetkým ostatným spolupracovníkom skupiny a taktiež mojim asistentom, ktoré odvádzajú obrovský kus práce a snažia sa mi pomôcť eh, v tejto mojej prvej správe a v prvom trialógu eh, v rámci mojej politickej kariéry. Ak majú kolegovia otázky, veľmi rád odpoviem, možno nie eh, i hneď, ale pokúsim sa i na ne zodpovedať možno aj neskôr, prípadne písomne. Thank you, Mr. <clears throat> Ďakujem pekne áno, vždy je niečo poprvýkrát. Nikdy nie ste profesionál, vždy sa vás niečo týka poprvýkrát a máme totiž eh, na programe je tak veľa rozmanitých tém, že sa to inak nedá. Teraz dostáva slovo pán Pirinsky. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja nemám nič eh, osobitného, čo by som chcel dodať. Chcem len oceniť e, prácu pána spravodajcu a takisto chcem vyjadriť e, uznanie našim spolupracovníkom. Ďakujem. Je tu pani Trebesius? Nie je tu. Pán Selimovič? Ten takisto odišiel. Pán Pimenta López? Ten tu nie je. Pani Monika Vána? Nie je tu a mm, nikto nie je náhradníkom pani Vana? A ani e, pán Dominik Martán tu nie je. Máme tu nejakých zástupcov komisie? Áno, pani Felaj. Pani Felaj, prosím, máte slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Pokiaľ ide o komisiu, chceme takisto poďakovať spravodajcovi a celému týmu parlamentu za e, prínosné rokovania. Urobili sme pokrok v mnohých otázkach a takisto veríme tomu, že pri e, určitej snahe sa nám pri ďalšom trialogu podarí dokončiť rokovania, takže ďakujeme e, spravodajcovi za snahu dosiahnuť kompromis. Ďakujem. E, chceli by ste niečo dodať, pán Lavrille, e, e, Členovia boli určite vyčerpaní hlasovaním a sú vyčerpaní hlasovaním. No a okrem toho sme vlastne trochu napred, pokiaľ ide o program rokovania. Máme tu ešte jeden dôležitý bod. Neviem, či máte všetci materiály k tomuto bodu, lebo parlament mal určité problémy s mailmi a ďalšími systémami na zasielanie správ všetkým členom, ale o 11.15 budeme mať prezentáciu e, o aktuálnej situácii, e, ktorá sa e, týka procesu vyhlásenia sociálneho piliera. Vyvstalo tu v parlamente veľa otázok a v každom prípade u nás e, na pôde tohto výboru. Mali sme už takú podrobnejšiu rozpravu na poslednom zasadnutí koordinátorov a požiadali sme e, dvoch šerpov, pána Fanden Kendelera a pani Rodríguez, aby prišli na zasadnutie výboru, ale nebudú tu. Teraz prídu až 11.15. A predpokladám, že to znamená, že nás bude ešte menej v tej e, chvíli na zapojenie sa do diskusie, ale dúfam, že niektorí z vás e, sa rozhodli zostať, pretože to súvisí e, s naším zastúpením s našou reprezentáciou, zastúpením na tomto stretnutí. Naše stanovisko je samozrejme také, že e, tento sociálny pilier a toto vyhlásenie o sociálnom pilieri je e, e, spadá do našich kompetencií, do kompetencií tohto výboru, ale zdá sa, že e, tento výbor na teraz nemá žiadne formálne zastúpenie. Budú to tí dvaja šerpovia, ktorých vybral pán Tajany e, a ktorí sa zapájajú, e, ktorí sa zapoja teda do práce a zapájajú do práce, ktorá sa robí a myslím, že to je užitočné a je to aj správne, aby aj výbor ten gestorský výbor bol e, zapojený tým alebo oným spôsobom do tejto témy a tým sa budeme zaoberať e, od 11.15. E, takže budeme, vypočujeme si správu od pána Van den Kendelere a pani Rodríguez. A dúfam, že niektorí z vás teda budú ochotní prísť späť o 11.15, aby sme s týmito dvoma členmi mohli diskutovať o tom, ako ďalej postupovať. A okrem toho sme poslali aj list pánu Tajanimu po stretnutí koordinátorov, pretože koordinátori zo všetkých politických skupín považovali za veľmi čudné, že výbor, gestorský výbor, ktorý má na starosti túto sociálnu agendu, nemá žiadne e, formálne stanovisko a e, že nebol prizvaný tak ako tí dvaja šerpovia. Stretnutie teda e, na teraz odročujem a budeme pokračovať o 11.15, ale prosím, ak tu nebudete môcť byť, e, pošlite za seba niekoho, a to, záujm, a, a, a to teda niekoho, kto, je, kto má teda e, oprávnenie hovoriť e, vo vašom mene, tak aby sme e, dosiahli ten výsledok, o ktorého sa dožadujú koordinátori, pretože výbor zodpovedný za sociálnu agendu by tým alebo oným spôsobom na tom stretnutí v Rotenbergu 17. novembra mal byť prítomný. Takže ďakujem vám a Teraz si urobíme prestávku 25 minút. Uvidíme sa teda opäť o 11.15.

Uh, uh, Ďakujem za to, že ste prišli naspäť na toto stretnutie do tejto miestnosti. My sme dokončili hlasovanie skôr, než sa plánovalo, takže sme si urobili prestávku. A vítam teda späť mnohých z vás, ktorí ste tu boli už predtým a E, teraz sa budeme venovať bodu 8 programu rokovania a je to prezentácia aktuálnej situácie ohľadom procesu vyhlásenia sociálneho piliera. No a začnem tým, že dám slovo šerpom. Začneme pánom Fanden Kendelerom z EPP a potom eh, pani Maria Žmon Rodríguez, šerpa za SAD. Takže pán van der Kendeler. Ďakujem pani predsedajúca, dámy a páni, kolegyne a kolegovia, ako už pani predsedajúca povedala. My sme boli eh, vymenovaní za šerpov na konferenciu 7. septembra. Eh, takže ja a pani Rodríguez a pán Hendel, ja som veľmi poctený tým, že môžem dnes tu hovoriť, pretože je to v podstate vynimočná eh, príležitosť a e, vyhlásenie na sociálnom samite to je v podstate rozhodnutie, ktoré je sui generis a vyžaduje to aj riešenie sui generis, pokiaľ ide o zastúpenie parlamentu a konferencie a predsedov. Bola toho názoru, že vymenovanie týchto troch šerpov je najlepší spôsob, ako môže Európsky parlament prispieť k vyhláseniu sociálneho samitu ohľadom sociálneho E, piliera v Göteborgu 17. novembra sa bude konať e, tento e, summit, ako viete. Je to politické podujatie, kde predstavitelia potvrdia svoje odhodlanie budovať sociálnejšiu Európu a ten dokument, na ktorom pracujeme, podpíše predseda Európskeho parlamentu, komisie a takisto aj estonské predsedníctvo, ktoré teraz predsedá Rade Európskej únie. A pokiaľ ide o našu rolu ako šerpov, myslím, že môžem povedať za nás oboch. My sme sa rozhodli vykonať e, túto úlohu e, čo najpoctivejšie a čo najlepšie. A takisto e, vychádzajúco správy iní, o ktorých sa na začiatku tohto roka v tomto výbore E, hlasovalo. Takže chceme e, sa čo najviac priblížiť v texte vyhlásenia tomuto, v tejto správe. A pokiaľ ide o proces rokovaní do posiaľ, tak sme mali tri neformálne stretnutia v rámci trialógu a e, na prvom stretnutí parlament, predsedníctvo rady s podporou členských štátov a komisie sa dohodli zachovať 20 princípov vyhlásenia. Takže E, predmet e, rokovaní e, trialógu bola preambula textu a úprimne povedané tá preambula bola veľmi už rozpracovaná na začiatku, ale aj tak niektoré body ešte treba na rade prediskutovať. Ja budem hovoriť o, tých, o dvoch z nich a potom dám slovo aj kolegyni pani Rodriguez. Eh, eh, v rade šlo najmä o finančné dôsledky eh, piliera odsek 9 preambuly. A finančná rovnováha v členských štátoch nesmie byť týmto vyhlásením ovplyvnená a komisia, parlament aj rada sa dohodli na formulácii v súlade s E, článkom 190, 154 e, e, zmluvy. To znamená, že členské štáty si môžu riadiť svoje financie a pilier nesmie ovplyvniť finančnú rovnováhu v týchto štátoch. A druhý bod na rade bol rozsah pôsobnosti sociálneho piliera v Európe a tu sme sa dohodli na texte, ktorý je v súlade so zmluvami a ktorý je aj blízko správe iných parlamentu a objasňuje a zdôrazňuje, že rozsah piliera je koncipovaný e, pre e, e, členské štáty eurozóny, ale je takisto dôležitý pre ostatné štáty. A potom ďalšie dva body diskusie. Je tam jeden veľký dôležitý bod, ktorý je ešte stále otvorený, pokiaľ je dnešné rokovania, ale to nechám na svoju kolegyňu. A napokon chcem ešte povedať na záver tejto slučnej informácie, E, že e, tie informálne trialógy boli veľmi konstruktívne a otvorené e, v otvorenej atmosfére okolo stola a myslím, že na základe toho môžeme očakávať v nasledujúcich dňoch dohodu a veľmi pozitívny výsledok pre Európsky parlament. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem. Dám slovo pani Rodríguez. E, takže e, správa pre e, výbor EMPL. V prvom rade chcem poďakovať kolegom za to, že nás oslovili vo výbore parlamentu, pretože je potrebné, aby boli plne informovaní o podmienkach. Po druhé, ako povedal kolega pred chvíľou, niektoré kontakty už boli nastolené medzi týmito troma inštitúciami na neformálnom základe tak aby sa sprostredko e, umožnila e, dohoda a diskusie e, v rámci Rady ministrov. Ja som toho názoru, že tento trialóg, ten neformálny trialóg zohrával pozitívnu a konstruktívnu rolu a ako povedal kolega, my sme takisto dosiahli aj dôležitý pokrok. A teraz už sa blížime záveru, pokiaľ ide o vyhlásenie, ktoré sa má prijať e, ako mm, výrazný politický moment v budovaní sociálnej Európy, ktorá sa vyrovnáva s novými výzvami. Ten, tá chvíľa sa blíži a my by sme mali byť e, hrdí, pretože správa parlamentu podporená e, piatimi politickými skupinami e, sa takisto v tomto vyhlásení odrazila výrazne. Pokiaľ ide o tých 20 princípov, ktoré tam sú obsiahnuté, tak plne odrážajú naše požiadavky e, obsiahnuté v správe a, sme toho na, a tieto a rokovania teda môžeme považovať za uzavreté. Pokiaľ ide o preambulu, Mohli by sme takisto dosiahnuť e, veľkú zhodu názorov tým, že sa zabezpečí v prvom rade, že ten pilier bude pre všetky členské štáty, nielen pre eurozónu. A ako viete, to bola tá pôvodná jasná e, pozícia Európskeho parlamentu vo svojej správe a vo všetkých verejných e, stanoviskách, ktoré sme doposiaľ zaujali. No a po druhé, sme takisto získali určité objasnenia, pokiaľ ide o e, potrebu e, súladu s e, európskymi zlomovami a kompetencie Európskej únie. A potom je tam odkaz na potrebu zabezpečiť fiskálnu zodpovednosť a manevrovací priestor pre členské štáty, aby rozhodovali o svojich vnútroštátnych rozpočtoch. Na tom všetkom sme sa na rade dohodli. A Teraz máme e, ten posledný problém. No a ten posledný problém sa týka prístupu, ktorý treba zaujať s cieľom implementovať e, tento pilier. Pretože sme, e, myslím, našli dobré riešenie počas dialogu s Radou a komisiou. No ale teraz Rada navrhuje dodať slovo, ktoré je pre nás e, skutočne nepriateľné. A e, ide o túto vetu. E, aby sa to dalo, aby tie princípy a práva boli vykonateľné, sú potrebné konkrétne opatrenia a legislatíva, ktorá sa musí prijať na primeranej úrovni. A toto to je znenie, s ktorým sme pracovali, ale teraz rada navrhuje e, pridať slovo would, would require, to znamená by vyžadovali. A e, to znamená, že implementácia týchto e, princípov a práv by vyžadovala primerané opatrenia a legislatívu, ktorá sa príjme na primeranej úrovni. A teraz vám poviem, prečo sa domnievam, že my ako parlament nemôžeme e, toto slovo akceptovať, toto znenie. V prvom rade preto, lebo ide o podmienovací spôsob. Wood. A je to hypotetický, hypotetické znenie. A nie je to vhodné e, pre vyhlásenie. Vyhlásenie by nemalo používať hypotetické e, vyjadrenia, malo by byť e, faktické. A potom je tu druhý argument a to, že e, chceme dôveryhodný európsky pilier sociálnych práv, chceme naplniť očakávania verejnej mienky a tie sú veľmi vysoké. Takže moje posolstvo pre radu je, prosím, zvážte to opäť, pretože e, je aj vo vašom záujme, keď sa stretneme na EPSku, aby sme sa vedeli dohodnúť na niečom, čo nebude kritizované verejným, verejnou mienkou kvôli slovu, e, ktoré jednoducho sa do takého vyhlásenia e, a zneniu, ktoré sa do takého vyhlásenia nehodí. Takže toto je to moje presné posolstvo ktoré vysielam, ktoré vyšlem eh, na zajtra na Koreper a potom na Epsko. Ale dúfam, že sa nám podarí nájsť eh, do zajtrajšieho Korepera riešenie a potom budeme mať eh, predpoklady na to, aby sme primeraným spôsobom ten pilier mohli vyhlásiť v Kettenburgu a dúfam, že aj tam bude silná reprezentatívna delegácia z Európskeho parlamentu. To je zatiaľ všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem vám obom. Som si istá, že budete chcieť zareagovať. E, pán Káza e, za EPP, prosím, máte slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. My sme už mali príležitosť e, diskutovať o tejto téme na úrovni koordinátorov a je dôležité, aby táto diskusia teraz e, prebehla aj medzi všetkými členmi tohto výboru, podľa môjho názoru. V prvom rade by som chcel poďakovať e, našim šerpom za prácu na, e, tej, na tomto jedinečnom a dôležitom sui generi projekte, ako povedal Tom. Je to skutočne výnimočná príležitosť pre nás, pre všetkých, ktorí sme na tom veľmi usilovne pracovali aby sme dosiahli tieto princípy, v ktoré veríme a e, je potrebná podpora od všetkých inštitúcií. E, Súhlasi, zhodneme sa na tom, že nebude e, jednoduché dosiahnuť všetko, o čom sa domnievame, že je pre nás dobré. A toto je len politické vyhlásenie, nie je to záväzné ja sa e, preto obávam, že hoci e, sa nám nebude páčiť celé to znenie, tak nedajme príležitosť iným inštitúciám, aby začali namietať e, takému zneniu, ktoré by sme tam my chceli mať. Takže ja by som vám obom odporúčil, ja chcem teraz dať e, ešte čas drahým, ďalším kolegom, aby sa vyjadrili. Takže vám e, e, chcem prosto povedať, že nemôžeme mať, dostať všetko na 100%. Rokujme s ostatnými inštitúciami a myslím si, že jedno slovo by nemalo byť dôvodom na to, aby sme povedali, nie, toto nikdy nebudeme akceptovať. Jednoducho rokujme, buďme veľkorysejší a dosiahneme dohodu so všetkými inštitúciami, aby sa táto jedinečná príležitosť nepremrhala a mm, musíme najmä na rade ukázať, že sme pripravení rokovať a že to chceme presadiť. Takže ďakujem vám za prácu. Ja viem, že e, ešte máte pred sebou ešte veľa práce v nasledujúcich dní a dňoch, takže Prosím, e, pokúsme sa o e, väčšiu veľkorysosť e, pri naplňaní očakávaní parlamentu. Ďakujem. Ďakujem pani, pán Káza. A teraz dostala slovo pani Ocherius. Ďakujem taktiež. By som chcela poďakovať Čerpom za odvedenú prácu. A napriek tomu že som obvykle celkom veľkorysá, alebo si to o sebe aspoň myslím. Tak tu mám určité otázniky a je treba ich spomenúť v tejto skupine na našej schôdzi Ample, pretože si robím obavy ohľadom toho, že napriek tomu, že sme mali už neformálne rokovania, tak naďalej je tam ešte nedoriešená tá otázka ohľadom výboru EMPL a jeho zastúpenia v rámci rokovaní. Takže možno nie všetci o tom viete, ale na stretnutí koordinátorov, kde som zastupovala Jutu, Jutu Steinruck, tak tam vyvstala tá otázka ohľadom predsedu Apple a jeho prítomnosti pri stole. Ehm, my všetci vieme, že prišli zlé správy ohľadom Tomasa Hendla, ktorému samozrejme žiadame, aby sa mu to rýchlo zlepšilo. Ale Tomás Hendl nebol osobne pozvaný, bol tam pozvaný ako predseda. No a no on teraz nie je schopný zastupovať výbor. Máme vždy zastupujúceho predsedu, prvého, druhého, tretieho, štvrtého podpredsedu. Takže toto je treba určite zdôrazniť. je treba urobiť rozhodnutia ohľadom toho, či chceme v tom eh, byť toho súčasťou alebo nie. Ďalšia vec, text ako taký, keďže samozrejme má určité eh, neformálny trialog má určité výhody, ale nevýhodou je to, že všetci sa tam snažíme niečo vidieť v tme a nie je nám to úplne jasné. Myslím si, že by bol určite dobrý nápad, keby pred konferenciou predsedov spodeli povolenie predsedovi parlamentu podpísať toto vyhlásenie v Göteborgu alebo my by sme toto chceli v rámci výboru EMPL, mali by, chceli by sme sa môcť lepšie pozrieť na ten text. No čo týka obsahu, tak podľa toho, čo ste povedali, vidím, že ten pokrok je skutočne veľký, za to vám ďakujem. A myslím si, že je dôležité, aby sme zaznamenali pokrok v sociálnej oblasti. Ľudia to od nás čakajú. A takýmto spôsobom môžeme plniť to trojité Ačko, ktoré oznámil Jean-Claude Juncker vo svojom prejave o stave únie. Takže chcem pogratulovať negociátorom a ja súhlasím s Mariou Joao, že pokiaľ formulácia prvej časti vyhlásenia by bola v podmiňovacom spôsobe, tak by bolo jasné, že možno by sme tam riskovali veľké očakávania a žiadne výsledky. No a keď hovoríme o dôvere európskych občanov a pracovníkov európsky projekt, tak toto by bolo to najhoršie, čo by sme mohli urobiť. Pokiaľ niečo slúbite, ale nesplníte to, pretože tá formulácia je v podmenovacom spôsobe, tak tým veci zbytočne zhoršujeme. Ďakujem, ďakujeme. Pán Pirinsky. Ďalšie, sa tak, ďalšia možno hlasia slovo. Ďakujem, pani predsednička. Predtým, než sa krátko vyjadrím, by som vás chcel požiadať o radu ako navrhujete, aby sme postupovali, keďže pán Káza odišiel z miestnosti a ja som chcel niečo povedať jemu v súvislosti s tým, čo hovoril. Takže pokiaľ by ste mu mohli, až sa vráti, povedať, alebo dobre, už sa vrátil. Pán Kaza, práve ste, pani predsedničku zbavili dodatočnej úlohy, o ktorú som ju žiadal. Takže k tomu, čo ste povedali, aby sme sa vyhli nejakým dlhým rečiam, ako ste podali vy. Vy ste sa spôsobili na tú otázku jedného slova. Stojí za to zničiť takúto veľkú štruktúru, do ktorej už sme dali toľko úsilia kvôli tomu slovu. Ja vám vraciam túto otázku. Prečo rada sa naraz rozhodla, že tam to slovo chce? Nemali by sme požiadať radu, aby oni si položili rovnakú otázku, ako ste tu položili vy? Je to až také kľúčové slovo pre radu? A pokiaľ áno, tak je treba sa pozrieť na podstatu argumentácie rady. Prečo? Prečo tam to slovo chcú mať? Ako povedala Maria Joao. Takže predovšetkým je to teda kondicionalita. No a po druhé, kvalitatívne oslabenie politického odkazu. A ja mám ešte tretí argument, čo týka tohoto slova would. Nie je to skôr otázka právnej e, nutnosti, že mnohé z týchto 20 princípov si vyžadujú nejaké legislatívne alebo vykonávacie akty. Toto je predsa, tuto len potvrdzujeme skutočnosť ten text žiada určité konkrétne kroky. Čo to by znamenalo would? Would, to je v tomto, mm, v tejto súvislosti predsa nezmysel. Takže dobre, pán Káza, chcel by som <coughs> vás vyzvať, aby ste uznali, že vložiť toto slovo v tejto chvíli, po tom, čo už sme mali text, na ktorom sme tak dlho pracovali, pardon, naši kolegovia to dlho pracovali, tak naraz sa tam objaví toto slovo a spustí to ako keby novú fázu rokovania. To je veľmi, a hovorím to na nezodpovedné. Chcete odpovedať, pán Kaza? Ako som povedal, chcem, aby ostatní hovorili tiež rovnako ako ja, rovnako dlho. No a čo sa týka tejto otázky, tak neviem, či pán Perinsky vie, že my sme už pred dlhou dobou sa rozhodli, že pokiaľ to bude možné, nebudeme nič meniť na tomto balíčku, aby prešiel. Pokiaľ rada chce namietať proti mnohým ďalším veciam, tak vy im dávate len príležitosť to robiť. A kvôli jednému slovu, takže prosím, buďme Úprimný, My všetci vieme, aj šerpovia vedia, nakoľko je to citlivá otázka. Ja hovorím len toľko, že to slovo would, a to si musíme povedať otvorene, či je pre nás také dôležité, že mu umožníme, aby ukončilo celý tento proces. Ja hovorím za EPP, že ja to neumožním. Ja som demokratický Vždy sa tak chovám, ale to potvrdia aj kolegovi, ale v tejto jednej chvíli by som o tomto rokoval takýmto spôsobom. Nechcem byť negatívny. Buďme pozitívni. Pokúsme sa a urobme nejaký kompromis. Ďakujem. Pani Lambert. Ďakujem. Taktiež by sa chcela vyjadriť k tomu zapojeniu výboru EMPO do tohto procesu. Je treba byť asertívny a vybojovať si svoj priestor v celom tom procese. Ešte sa k tomu vrátime ako výbor. A čo sa týka toho vyhlásenia, tak dobre, čo tam môžeme robiť? Vyhlásenie je dobrá vec, ako povedali ostatní, tak potrebujú určitú podstatu vyhlásenia. No čo sa týka jazykovej stránky, tie hádky, či tam bude may alebo shell na rade, tak to je asi súčasť každého trialógu. Ale keď sa pozrieme na to vyhlásenie, tam potrebuje niečo pozitívnejšie. Predovšetkým, pokiaľ členské štáty tam jasne dávajú na svoje kompetencie, mne nenapadá ani jeden členský štát, ktorý by nekonal čo týka výstavby sociálnej Európy. Oni samozrejme to prispôsobia podmienka vo svojej krajine, ale takto sa chovajú na rade. No a taktiež majú medzinárodné záväzky, napríklad v súvislosti so cieľom udržateľného rozvoja, ktoré sú veľmi jasné. Tam je veľmi jasné prepojenie k sociálnemu pilieru. Napríklad je tam odstranenie chudoby. To taktiež súvisí so sociálnym pilierom. Takže dúfam, že členské štáty prejavia trochu viacej dynamiky a entuziasmu pri práci, ale ako som povedala, trialógu je to vždy takto. A tie dialógy často tak vyzerajú, ako vyzerajú. Čo sa týka tých e, akcií po vyhlásení, je treba sa zamyslieť tým, ako takéto bude pre parlament. Môžeme dúfať v nejaké legislatívne iniciatívy, ale taktiež je tu rozmer nezáväzných pravidiel, a politík. Tam taktiež musíme byť prítomní. Takže som rada, že sme sa dostali do takého bodu, kde to vyhlásenie už sa zdá byť, že sa rysuje, zdá sa byť pravdepodobné. Všetky tri inštitúcie sú tam veľmi silno zastúpené. No, samozrejme, Európsky parlament je priamo voleným e, európskym telesom. A my v tomto výbore aj v parlamente celom sa musíme zamysliť nad tým, ako sa zhostíme svojich úloh, aby sme zaručili to, že to nebude len nejaký pekný papier. Uvidíme, ako to stvárnime. To môžeme dohodu na úrovni výboru aj koordinátorov. Ďakujem. Ďakujem, pán Šustek. Ja myslím si, že je dôležité sa dopracovať ku kompromisu, avšak tento kompromis musí mať nejakú obsahovú podstatu. Ináč to nie je priateľné, pretože my ako Európsky parlament nemôžeme súhlasiť s tým, že sa veci niektorí niečo snažia zaretušovať, alebo čo sa týka sociálneho piliera, že to nemyslí až tak vážne. Takže čo sa týka hádok o nejaké jedno slovo, tak obvykle je za tým ešte niečo iné, pretože obvykle sa kvôli jednému slovu nehádate tak dlho. No a keď si to tak čítam, tak by som povedal, že pokiaľ chceme mať tieto princípy presaditeľné a záväzné, tak musí prísť príslušná legislatíva. Keď poviem, že by si to vyžadovalo, aby prišla legislatíva, tak to znamená to isté, ako keby som povedal, že ešte neviem, ešte budem o tom diskutovať a že si nechávam zadné dvierka. No a taktiež rada musí povedať, že podporuje tieto princípy a že vie, že si to vyžaduje legislatívu. A Samozrejme, nie nutne to musí byť európske opatrenie alebo ale európsky zákon, ale pokiaľ tam dám to slovo would, by, tak, tak to vyzerá, že niektoré štáty to vôbec nemyslia vážne, povedia si, že by sa to mohlo urobiť a každý si urobi, čo chce. Myslím si, že Maria Žao o tom hovorila správne. Je tu veľmi dôležitá otázka dôveryhodnosti, európskej dôveryhodnosti. A tu je ten problém, že si niekto môže myslieť, že sociálna dimenzia sa na európskej úrovni neberie až tak vážne. Vieme, že je to ťažké, nie, nie je jednoduché žiadať o európsku legislatívu v oblasti sociálnej, ale nemôžeme v vyhlásení pripustiť, ale by tam to vôbec nebolo obsiahnuté. Musíme prejaviť aspoň vôľu. A toto určite to slovo would be tam neprinesie. Ďakujeme. Claude Roland. Merci, prezident. Euh, Ďakujem pekne. Je to téma, ktorá sa nás týka a výbor si musí zaujať svoje miesto, ale najpodstatnejšie je e, mať toto vyhlásenie. E, to musí zahrňať e, dva prvky. Jednak, aby bolo užitočné, efektívne v konkrétnom slovo zmysle, ale zároveň je tu aj veľký symbolický význam. Myslím si, že všetci ako politici vieme, že aj symbolika má svoj význam. Aj symbolika môže aktívne ovplyvniť vývoj vecí. Teda súhlasím s tými, ktorí hovoria, že nemáme právo um, sklamať. Um, myslím si, že dve veci mohli priniesť sklamanie. Jednak nedostatok jasnosti, ale to, čo by spôsobilo najväčšie sklamanie, by uh, bolo, uh, ak by sme nemali toto vyhlásenie, ak by to teda nemalo uh, plodný výsledok. Myslím si, že toto by bolo najväčšie sklamanie našej sociálnej Európy. Vidíme, že sa zhodneme na tom, že rada e, by urobila lepšie, ak by takú pozíciu nemala. Je nám ľúto, že takúto pozíciu zaujala, ale žiaľ, nedá sa s tým nič urobiť. Musím e, kolegom tu prítomným vysvetľovať, e, ako to je. Rokovania spočívajú v tom, že je tam jedna strana, ktorá má pozíciu A a druhá strana, ktorá má pozíciu B a z pravidla sa nájde riešenie C, ktoré nie je ani Ačkom, ani Bčkom, ale je niekde v strede. Myslím si, že v tomto prípade máme naozaj e, veľkú pozitívnu úlohu v snahe e, vnímať e, tento problém a nájsť pozitívne riešenie. Ďakujem. Thank you, Madame Mela. Pani Mela. Ďakujem, pani predsedajúca. Teší ma, že máme možnosť stretnúť sa na takomto stretnutí a diskutovať e, takto semanticky. Ja už som dávno nemala možnosť sa zúčastniť takéhoto semantického stretnutia a pritom úplne zabúdame podstatu tohto vyhlásenia a tejto témy. Myslím si, že nie sú nejaké e, závažné ťažkosti, čo sa týka hlavného piliera a tých 20 bodov, ktoré sa tu uvádzajú, je dosť e, naozaj mimoriadné, že tu ide o veľmi banálne, veľmi um, vágne vyjadrenia kandidatúry na predsedníctvo ktorejkoľvek krajiny. V podstate z toho budú mať všetci čo najväčšie výhody a všetci, všetci budú šťastní, všetko sa dobre vyvinie, ale v skutočnosti vieme, že tri štvrtiny prísľubov sa nepodarí splniť, pretože sa nedajú splniť ani na európskej úrovni. Bez ohľadu na to, akú podobu bude mať e, táto preambula, toto vyhlásenie, tak či tak e, tam bude iba súbor paradoxov, už tu zazneli obavy súvisiace s pokračovaním e, tohto vyhlásenia. Myslím, že už sú tu zárodky programového zlyhania. Prečo? E, pokrytectvo e, naznačuje, že sa dodrží solidarita, pričom vidíme, že to vôbec neplatí ďalej, že eurozóna že sa musíme na ňu zamerať. A konkrétne vieme, že pritom v eurozóne sú um, o mnoho vyššie úrovni zamestnanosti ako v krajinách mimo eurozóny, ďalej čo sa týka potlačenia eh, pravdepodobnosti krízy. Eh, na toto poznáte našu eh, reakciu a síce, že ide o um, európske projekty, ktoré spôsobujú, že rast sa opäť a stále nedostavuje Ďalej, nezamestnanosť mladých je ešte stále e, na príliš vysokej úrovni. E, Stračili sme sa aj v tomto smere v Chorvátsku s príslušnými zastupcami, Čo sa týka sociálneho dumpingu, tu ide o úplne zrušené smernice e, o vyselení pracovníkov a články 12 a 15, čo sa týka zaistenia systému sociálneho zabezpečenia, aby sme odstránili tento sociálny dumping, pretože ten je najväčším škodcom. Viem, že tam sú obrovské rozdiely v mzdách eh, medzi členskými štátmi a okrem toho sú tu ďalšie rozpory v tomto vyhlásení. A to spôsobuje, že toto vyhlásenie a jeho preambula eh, by eh, bolo iba symbolickým rokom, ale Európania možno čakajú predsa len konkrétnejšie výsledky, nielen takúto symboliku, očakávajú, že sa zlepší situácia v oblasti práce, že tých zhruba 25 osôb v aktívnom produktívnom veku vo všetkých krajinách EÚ e, ktorí sú odkázaní na sociálne dávky a taktiež obrovské dopady na systémy sociálneho zabezpečenia. Sú to ľudia, ktorí sa nemôžu, nedokážu zamestnať, um, neodvádzajú tým pádom odvody, e, teda čaká nás katastrofa v oblasti dôchodkov a to nadviaže ešte na túto aktuálnu hroznú situáciu v oblasti práce. Myslím si, že by bolo na mieste zvážiť, e, nakoľko by to bolo prínosné. Isté, že takéto veľké vyhlásenia, to je síce pekné, ale podľa mňa to nemá žiadny praktický účinok. Ďakujeme pekne, pán Kaza. Chceli ste ešte požiadať o slovo? Chcel by som len pripomenúť všetkým, že dnes sa tu nestretávame, aby sme čokoľvek menili. Mala to byť len prezentácia. Ako ste si vypočuli, sú tu takí, ktorí sú proti schváleniu tohto vyhlásenia. Teda musím si jasne uvedomiť, ako to je. Mne sa tu tiež mnohé veci nepáčia v tomto vyhlásení, ale som ochotný potlačiť svoje výhrady a podporiť to v zmysle plánu. Výbor, a to všetci veľmi dobre vieme, nebude mať možnosť meniť obsah je mi to veľmi ľúto. A toto som sa snažil vlastne povedať už aj na úvod. Mali sme správu, prebehli diskusie. Nebudeme môcť zmeniť obsah. Pretože keď začneme rozoberať obsah a čo by tam malo alebo nemalo byť, tak sa tým otvorí pandorina skrinka a všetci by chceli meniť to, či ono slovo, ten či oný odsek a boli by sme vo veľkých problémoch. Teda nie, je mi to ľúto ten proces nebol úplne optimálny, nebol ten najlepší v dínach parlamentu, s tým súhlasíme. Teraz máme dvoch šerpov. Požiadali sme zástupcu z každej politickej skupiny. Ak sa to nepodarí odsúhlasiť, je mi ľúto. Je to výsledok, ktorý máme. Um, budeme sa musieť s tým popasovať. Je mi to veľmi ľúto, ale budeme sa musieť snažiť nekomplikovať to ešte viac. Ospravedlňujem sa za to, že som sa ešte ujal slova, ale musel som doplniť túto poznámku. Ešte ďalší kolega žiada o ďalšie vyjadrenie, pán Pirinsky. Ospravedlňujem sa. Možno, ak by som to mohol ospravedlniť tým, že moje prvé vyhlásenie bola otázka, nie vyjadrenie, nie poznámka. Pani Lambert sa vyjadrila, že periodicky je problém s radou, či tam má byť May alebo Shell. Tu nejde pritom o jazykové znenie, o semantiku, ide tu o obsah. V tomto prípade však nejde o mail alebo shall, pretože v texte sa uvádza, že princípy a práva mm, na to, aby boli právne vynutiteľné, vyžadujú si e, primerané opatrenia alebo legislatívu, aby sa prijala na primeranej úrovni. Teda, rada, teda, vklada do textu would require teda by si vyžadovalo. Takéto citlivé vyhlásenie je jediným svojho druhu a je na preukázanie politickej vôle. A v tomto prípade preukázať politickú vôľu tým, že týchto 20 konkrétnych zásad postupom času podľa Európskej národnej legislatívy a tiež podľa želania vlád členských štátov a parlamentu sa dostanú aj do fázy implementácie. O nič viac tu nejde. Ani o nič menej. Pán Rola eh, popisoval, v čom by spočívalo to veľké sklamanie. Ak by sme mali takéto vyhlásenie z vôd, alebo nemali žiadne vyhlásenie, ja by som povedal, že ak budeme mať kvázi vyhlásenie, kde sa vyjadria eh, akési očakávania, ale veľmi slabá politická vôľa, je podľa mňa ešte horšie, e, než ak by sme nemali žiadne vyhlásenie takéhoto druhu. Musíme si jasne povedať, e, kto tu presadzuje vlastne čo. I think I'm, I missed someone who asked for the Pre, asi som niekoho prehliadla spomedzi ich e, kolegov, ktorí sa hlásili, alebo nie, vyzerá, že nie. Dobre, takže Teraz eh, by som sa chcela opýtať, či by chcela komisia zareagovať. Pán Servos. Thank you very much for the... Ďakujem, že nám dávate slovo. Chcel by som sa obrátiť na Šerpov. Chcel by som im zavláželať k výsledkom práce, ktoré nás významne približujú k dohode. Komisia považuje tento text za veľmi dobrý, veľmi prínosný. Už šerpovia to povedali. Chcel by som to však ešte zopakovať. To, že zásady sú teraz k dispozícii, že odsúhlasili ich členské štáty, a to aj tie, ktoré pôvodne dosť negatívne vnímali koncept sociálnej konvergencie, považujeme za mimoriadne pozitívne. Myslím, že to, čo, o čom tu teraz hovoríme, je veľmi zložitá vec. Chcel by som, ak dovolíte, možno trošku vysvetliť tento text. Toto úvodné ustanovenie hovorí o existujúcich právach a myslím si, že na rade sa nediskutuje vôbec o tom, či existujúce práva sú právne vynutiteľné. Je to fakt, s ktorým všetci súhlasíme. Myslím si, že diskusia sa týkala skôr nových zásad, nových princípov, pričom pri nich v súčasnosti nie je právna implementácia, neexistuje smernica, alebo členské štáty nemajú legislatívu na vnútroštátnej úrovni. V niektorých zásadách totiž je úplne novinky, teda v tom slovo zmysle, že v súčasnosti to nie je v legislatíve pokryté. Myslím, že členské štáty, um, a to vychádzam z toho, čo zaznelo v Koreperi, členské štáty chceli len upozorniť, že to, čo sa v zásadách uvádza, nevytvára a práve nároky samo o sebe. Nie je to automatický proces, teda bude si to vyžadovať legislatívu buď na európskej úrovni alebo na národnej úrovni, aby tieto práva mohli byť vynutiteľné, právne vynutiteľné. Isté, že Komisia to len e, môže prijať, pretože takto to stanovuje zmluva a myslím teda, že na koncepte sa zhodujeme. Otázka však znie, ako sa môže dostať tento koncept e, do vety. A preto niektoré členské štáty navrhli Wood. Súhlasím, že to nie je veľmi elegantne sformulované, Vyzerá to, ako keby to bolo dobrovoľné, ale napokon, keď sa pozri, keď si viackrát prečítate túto vetu, myslím, že to zodpoveda konceptu, ktorý sme chceli všetci presadiť a síce, že tieto nové zásady, ak ešte neexistuje národná legislatíva alebo európska legislatíva, tak si budú vyžadovať isté primerané opatrenia buď na národnej úrovni alebo na európskej úrovni. Toľko teda stručné vysvetlenie e, diskusie. Ja by som bol prvý, ktorý by súhlasil, že znenie, ktoré e, si zvolili členské štáty, nie je elegantné. Mm, teraz máme možnosť navrhnúť iné riešenie spolu eh, so šerpami vďaka spoločnému úsiliu, aby sme z bud urobili šut, tým by sme dali textu novú významovú odchýlku. Žiaľ, nie všetky členské štáty súhlasia s takýmto znením. Nemyslím si, že tu išlo o obsah, eh, išlo tu skôr o osobnú poznámku. Je totiž pravda, eh, že keď sa pozeráme na ďalšie odseky textu, niektoré nie sú vždy celkom elegantne sformulované a preto sa pýtajú, prečo sa opäť trvá na e, eh, takéto voľbe slov. Myslím, že už to bolo dostatočne vysvetlené. Teraz ide len o to, či sa bude pokračovať diskusii, a či tu nevzniká riziko, že sa celá vec rozpadne. Ako som už povedala, bolo to veľmi zložité a zároveň to bol veľký, veľký úspech, že parlament, komisia a rada sa dopracovali veľmi blízko k dohode. A o tomto sa teraz musí rozhodnúť, či existuje riziko, že, že tým padnú všetky rokovania o pilieri sociálnych práv. Myslím si, že Um, môžem povedať, že um, dúfam, že tieto vysvetlenia boli užitočné aj pre vaše ďalšie diskusie. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Teraz vrátime slovo našim šerpom. Pán Tom van den Candeláre. Ďakujem. Ďakujem za to, že ste sa s nami podelili o názory na priebehujúce rokovania. Ako som už povedal, je to situácia sui generis. Myslím si, že to, že sme vás prišli informovať v priebehu trialógu, tiež e, je dosť osobitným úkazom, ale je to podľa mňa veľmi pozitívny príklad. E, možno by sa to mohlo zopakovať aj pri iných témach. Summit sa blíži a postupne z našich e, vysvetlení vyplýva, že Rada EPSCO má svoje vlastné pozície, svoju vlastnú dynamiku. Tieto pozície, táto dynamika je dosť odlišná od pozície parlamentu, aj to je nám všetkým jasné. Blížime sa teda ku koncu a máme za úlohu nepremeškať túto príležitosť, preto budeme musieť, ako povedal pán Orlán, budeme musieť nájsť riešenie C, ktoré by vyhovovalo všetkým inštitúciám. Neznamená to, že text bude vyprázdnený, bude prázdny. Na toto si musíme dávať pozor. Keď Rada vymenovala predsedu za 3. šerpu. Ja by som bol rád, keby sa to vnímalo nejako osobné pozvanie, osobnú výzvu, ale skôr, aby sa to vzťahovalo na funkciu. O tom však musí rozhodnúť konferencia predsedov tiež, či text dohody by sa vrátil späť do výboru po rozhodnutí konferencie predsedov alebo nie. Čo sa týka samitu, Súhlasím s kolegyňou Rodriguez v tom, že musíme mať čo najsilnejšie zastúpenie na samite. Ak by e, boli všetky skupiny ochotné byť prítomné a aby mohli podporiť tento dokument. Čo sa týka symboliky tohto dokumentu, myslím, že miera symbolizmu je dôležitá. Všetci veľmi dobre vieme, že symbolický aspekt takto vyhlásenia je dôležitý Veľmi ma potešilo, že Európsky parlament je za rokovacím stolom, keď sa o tomto dokumente rokuje. Vedel by som si to predstaviť aj inak, eh, kde by naša úloha bola o mnoho menej významná. Mm. Myslím si však, že tak ako to povedala pani Lambert, že tu máme veľmi významnú úlohu a zároveň aj výzvu, že musíme zohrať svoju úlohu aj v období po vyhlásení Musíme pamätať na to, že aj v tej ďalšej fáze procesu, teda v praktickom naplňaní tohto programu budeme mať svoju významnú úlohu. Chcem nás teda všetkých vyzvať, aby sme sa tejto diskusie zúčastňovali a aby prebehla čím skôr. Ďakujeme pekne, pani Rodriguez. E, súhlasím s kolegom, že pokiaľ ide o zapojenie výboru EMPL, bolo by lepšie, aby Mm, predseda alebo podpredseda zastupovala výbor ako celok. Ale ako vidíte, blížime sa k záveru a zapojenie a informovanie výboru EMPL je preto tak dôležité. Táto diskusia bola pre nás veľmi užitočná a skutočne dúfam, že ak sa nám podarí a Dúfam, že sa nám to podarí, to znamená presadiť eh, túto, mm, toto vyhlásenie na samite v Kötenbergu, tak eh, parlament bude zastúpený všetkými skupinami, ktoré sú ochotné podporiť túto, toto vyhlásenie a to je dôležité posolstvo. Chcem takisto počiarknúť, že v tomto trialógu sa e, nám podarilo potvrdiť e, alebo získať dôležité potvrdenie našej e, pozície, to znamená, ako socia, pokiaľ ide o sociálnych partnerov a takisto aj e, rozsah e, piliera, ktorý by mal pokrývať všetky európske členské štáty, nielen eurozónu. To sú dva dôležité prvky. No a ešte tá posledná otvorená otázka. Niektorí členovia výboru už poukázali na to, že tu nejde len o slovo, ide tu o zámer, o postoj z ktorého vychádza samotné vyhlásenie, e, ktoré by sa malo urobiť e, v Göttenbergu. No a my nemôžeme jednoducho vytvárať dojem, že s týmto vyhlásením ozna, oznamujeme 20 e, princípov na zlepšovanie pracovných podmienok európskych občanov na jednej strane, ale na druhej strane v tom istom vyhlásení hovoríme že sa nám tie princípy páčia, ale treba ešte diskutovať o tom, či sa majú implementovať alebo nie. Nemôžeme vyslať takéto posolstvo a preto sa domnievam, že parlament by mal povedať, že slovo would, že ten podmienovací spôsob je jednoducho nepriateľný. A to nepriateľný z tohto dôvodu, ktorý som uviedla, ale v trialogoch e, sa také situácie vyskytujú a rolou predsedníctva je nájsť dobrý kompromis, kompromisné riešenie. A tomu sme otvorení. Ale jasne sme povedali a myslím si, že to je taká, taký základný politický inštinkt, že netreba niečo vyhlasovať, aby sme na druhý deň povedali, že o tom stále ešte diskutujeme či to budeme alebo nebudeme uplatňovať. Takže e, netreba vytvárať takýto politický dojem. Pán Kaza, len aby som sa vyjadril jasne, v tomto prípade ja nesúhlasím s tým stanoviskom, e, ktoré vyjadrila pani Rodriguez. Nereprezentuje parlament spoločne s Tomom, doposiaľ reprezentovala našu skupinu. Takže ja by som chcel vedieť, chcel povedať, že jej stanovisko nie je väčšinové. E, takže pozor na vyhlásenia. Toto e, nemá nič e, spoločného s osobnými ambíciami niekoho z nás alebo skupiny, ale tu ide o to, aby sme sa všetci spojili a aby sme presadili niečo proste na rade a na komisii. Nemáme na to dosť času, aby sme o tom diskutovali. Je to nezáväzné vyhlásenie, takže E, nerobme z komára somára. E, takže keď budeme e, rokovať o tom, čo povedala pani Rodriguez, buďme opatrní a skutočne hovorme len, hovorme len o tom, čo vyjadruje názor celého výboru a nielen jeho časti. A, a, a pani Jungerius, áno, E, chcem sa len spýtať, e, potrebujeme hlasovať e, o tomto, či sa to tam má alebo nemá dať. Vy ste povedali, že pani Rodríguez nie zastupuje väčšinu výboru. Ja teda ale neviem, a, a z akých počtov vychádzate, či by sme mali alebo nemali hlasovať. A pre mňa je dôležité to, a a to je, myslím, e, taká tá základná, mm, v podstate základný predpoklad celej tejto činnosti, že je teda dôležité, aby sme nielen pripravili dobré stretnutie v Kettenbergu, ale takisto aj e, viac než len symbolické posolstvo pre občanov v Európe e, pri príležitosti samitu v Göteborgu a, a ďalej po ňom, ale aj keď by ste chceli hlasovať, nemyslím, že by to bolo možné teraz. No a o to mi ide. My nemôžeme hlasovať, nevieme, nemôžeme rozhodnúť, lebo e, keby sme hlasovali, tak by sme otvorili pandorínu skrinku a vyhlásenie by sme nepodpísali. A šerpovia vedia, že nemôžeme hlasovať, že nemôžeme nič meniť. Bolo by to je dobré pre nás aj pre socialistov. A takže ja som o tom dnes nehovoril, to bola pani Rodriguez, ktorá sa zmenila o otázke hlasovania. Ja sa snažím len povedať, aby sme sa snažili dosiahnuť aspoň väčšinu eh, v tomto výbore a E, parlamente. To znamená, aby to neboli len vaše e, osobné názory. Každý má svoje osobné názory na túto otázku, ale nemôže to zostať na tej osobnej rovine. Musí to reprezentovať e, parlament. Ja nechcem hlasovanie, ja nechcem nič otvárať, pretože máme už dohodu a najhoršie by bolo, keby sme jednoducho otvárali túto debatu a to by pomohlo len populistom, ale nie nám. Ďakujem. Ďakujem. Je nás tu málo a preto si nie som istá, či sa dopracujeme k nejakému um, inému výsledku. Pán Pirinský, ešte sa hlásite, nie? Dobre, ja si myslím, že je vynikajúce, že prebehla debata na, o tejto téme a to znamená o sociálnom pilieri, o sociálnej agente. A my to robíme e, v dobe, keď sa blížia európske voľby. A je veľmi dôležité podľa mňa, aby sme mali agendu pre socialistov, EPP, Libera, Libe, skupinu Libe alebo iných. To znamená e, takú agendu, ktorá má sociálny obsah. E, to znamená že sa nezaoberáme len technickými otázkami, e, ktoré, hlas, e, e, ktoré občanov a hlasujúcich vôbec nezaujímajú. Ide tu o ich životy, o ich dôstojnosť, o spravodlivosť. A to je krok správnym smerom. Ja Nechcem, aby sme e, sa jednoducho e, zasekli na presnom e, znení, a na ktorom sa teraz nevieme zhodnúť. Možno zatiaľ teda budeme o tom rokovať neformálne, možno sa k tomu ešte vrátime aj formálne pri nejakej príležitosti, ale nedovolme, aby to uberalo energiu príprave tohto stretnutia lebo sme jednotní v toľkých e, iných ohľadoch, a to je dôležité, a mm, možno sa časom vrátime k tomu zneniu, ale nedovolme, aby nás to teraz paralizovalo. Mali by sme mať veľmi silné zastúpenie v Göttenbergu a mali by sme e, sa čo najjednoznačnejšie vyjadriť e, v zmysle jednoty a len to, že e, prebehla diskusia, bol predložený návrh, že celá tá procedúra prebehla. To už všetko je dobrým východiskovým bodom. Takže ja myslím, že ináč sa e, táto diskusia ani ukončiť nedá, pretože okolo stola vidíme e, rôzne názory. Nepovedala by som, že sú zásadne odlišné, ale ja myslím, že sa možno k tomu niekedy e, budeme môcť vrátiť. No a chcem aj šerpom povedať, že sa možno budeme musieť stretnúť opäť, ak to bude potrebné a dúfam, že prijatie, pozvanie príjmete, ak vás požiadame, aby ste sa opäť vrátili na pôdu tohto výboru a budeme postupovať a postupujeme tak, aby e, e, neformálne stretnutie v Göteborgu viedlo k niečomu zmysluplnému. A pokiaľ ide o náš výbor, my samozrejme nikdy nebudeme spokojní, ak ako výbor, ktorý je zodpovedný za túto agendu, nebude reprezentovaný, nebude zastúpený v Gothenburgu. No ako povedal pán Kaza a ostatní, samozrejme, politické skupiny by tam mali byť tiež. Možno, že to sa nám nepodarí, ale budeme to musieť eh, brať ako fakt. Podobne a budeme sa musieť jednoducho o to aspoň pokúsiť, tak ako sa pokúšala pani Rodriguez a pán van der Kellere. To znamená, e, budeme navzájom spolupracovať, informovať sa, možno budeme mať, e, dúfam, že budeme mať teda ďalšie stretnutia. Takže ďakujem vám za to, že ste prišli, ďakujem za e, dôležitú podporu, no a za vaše vyhlásenia. Ďakujem vám.